listom z 18. júna upozornili na zvolenie pána Mauricia Enca Lupiho za poslanca Európskeho parlamentu. Pán Lupi je ešte stále však ministrom pre dopravu a infraštruktúru v Taliansku a tým pádom e, na základe článku 7 tu z 20. septembra 1976 e, sú tieto dva mandáty navzájom nekompatibilné podľa článku 3 odseku 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu na základe e, skutočných e, pravdivých faktov je e, potrebné požiadať uvoľnenie tohto pána z týchto funkcií. Teraz nasleduje voľba podpredsedov Európskeho parlamentu. Máme nasledovný